programu rokovania. Pristupujeme k programu rokovania podľa eh, eh, článku 149 rokovacieho poriadku. Sme schválili finálnu verziu rokovacieho programu rokovania, ktorý bol rozdaný. Navrhujem teraz, ešte poprosím o chvíľku strpenia. Navrhujem, aby sme hlasovali o e, spoločnej, o obranej a zahraničnej politike vo štvrtok. A pokiaľ ide o delegované nariadenie komisie o etyl alkohole poľnohospodárskeho pôvodu, toto by sme chceli z útorka posunúť na stredu na e, hodinu hlasovania. Čiže o bezpečnostnej politike sa bude hlasovať vo štvrtok a o etyl alkohole v stredu. Vidím, že všetci súhlasia. Pani Zuber sa hlási. Dobrý deň, pán predseda. Chcel som len informovať, že minulý piatok minulého týždňa pán prezident Porošenko podpísal tak ktorý zakázal používanie komunistických symbolov, takisto aj komunistického názvu e, v názve tejto krajiny. Nemyslíte si, že ide o obmedzenie alebo boj proti demokratickým hodnotám a čo chcete proti tomu urobiť. Ďakujem pekne. Myslím, že to nemá nič dočinenia s dnešným programom rokovania. Ešte pán Vioty sa hlási, nech sa páči. Vidíte. Pán predseda, ozývam sa kvôli tomu, že e, talianské noviny dnes ráno hovorí o veľmi vážnej veci. V Budapešti v júli minulého roku tri, e, e, žije 30-ročný mladík, ktorý žije pod hrozbou smrti, pretože ide o bývalého privrženca politickej skupiny Jobbik. Dostáva veľa politických útokov a je vypísaná odmena 10 tisíc tisíc eur na jeho hlavu včera. Hm, e, to bolo práve publikované dnes ráno takisto. Myslím si, že není možné toto, aby e, takýto mladý človek, ktorý je aktivistom, bol ohrozovaný na živote. Pán predseda, chcem vyzvať všetkých kolegov a takisto aj kolegov v Budapešti, aby sa zúčastnili na e, odsúdení takejto závažnej veci. Ďakujem, pán Vioty. Toto však takisto nemá nič dočinenia s dnešným programom rokovania. Pán Vioty, pokiaľ ide o pondelok, teda dnešný deň, sú nejaké pripomienky? Nie. Prechádzam teraz na útorok. Skupina Zelených a SAD žiadajú o rozpravu k Maďarsku, k vyhláseniu Rady a komisie a chcú, aby sa táto rozprava ukončila uznesením. Politická skupina zelených žiada takisto aj menovité hlasovanie. Pani Harms to e, odôvodní, túto žiadosť. Ďakujem, pán predseda. Maša, moja politická skupina už počas poslednej plenárky, keď sa vyjadroval Viktor Orbán v, v prospech trestu smrti v Maďarsku, a hovorilo sa o tom, že sa začne rozdávať dotazník, bude sa vyplňať dotazník, kde vlastne v referende by sa mala vyjasniť azylová politika Maďarska. Už pri tejto príležitosti sme zdôrazňovali, že počas rozpravy by sme mali takisto schváliť uznesenie. Už dlho e, vidíme, že v Maďarsku je problém, bola k tomu správa Tavareš, ale nie len tá. Vidíme konštantne, že Viktor Orbán nerešpektuje hodnoty Európskej únie. Naopak robí aktívnu protipolitiku. Ja sa domnievam, že ak má Európska únia byť súdržná a má naozaj fungovať, tak potrebuje nie iba fiskálny kompakt, ale E, potrebuje aj to, aby sa začali presadzovať európske hodnoty a preto musíme bojovať proti tomu, aby sa zostrovala neustále situácia v Maďarsku a preto navrhujeme aj uznesenie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Za sociálnych demokratov pán Gereiro odôvodní. No. Ďakujem pekne, pán predseda. Nepotrebujem teraz predkladať oveľa viacej argumentov, pokiaľ ide o vhodnosti tohto uznesenia, pretože eh, v zásade súhlasím s tým, čo bolo už spomenuté zo strany pani Rebeky Harms. Otázka, ktorú si kladieme ako skupina, je to, že či toto uznesenie bude mať čas na to, aby vyzrhlo po tej diskusii, ktorú budeme mať zajtra po obede. A preto by sme boli skôr za to, aby toto uznesenie bolo odhlasované v júni. Ak e, takéto uznesenie by malo byť, tak potom podľa nás až v júni. Ďakujem. Predtým než predložím na hlasovanie tieto návrhy, chcem ešte pripomenúť určité procedurálne záležitosti. Lotyšské predsedníctvo mi 14. mája zaslalo list a oznámilo mi, že keďže rada nezaujala pozíciu, tak sa nechce zúčastniť na tejto rozprave. Zároveň mám takisto list pána premiéra Orbána, ktorý žiada o možnosť zúčastniť sa na tejto rozprave tu. Najskôr by som chcel čiste z procedurálneho hľadiska povedať, že nepoznám žiaden prípad, počas ktorého by úradujúce predsedníctvo EÚ e, sa odmietol zúčastniť na nejakej rozprave v Európskom parlamente s tým odôvodnením, že rada k tomu nemá oficiálnu pozíciu. To by sme museli povedať pri mnohých legislatívnych konaniach, že rada je na dovolenke, pretože toto naozaj nemôže byť argumentom. Premiér Viktor Orbán samozrejme dostane pozvanku odo mňa do parlamentu, ak si tak bude želať ja som vždy ako predseda dodržiaval to pravidlo, že členovia Európskej rady môžu kedykoľvek navštíviť Európsky parlament a e, odôvodniť svoje pozície. Ja si myslím, že Európsky parlament je práve tým miestom, kde by mala verejne prebiehať e, európska politika. Takže ja, e, môjim plánom je vyhovieť želaniu pána Orbána. Čo však nie je možné, a čo nechcem, aby pán Orbán prevzal rolu predsedníctva. To nie. Takže budeme to musieť nejako procedurálne vyriešiť. Budeme musieť stanoviť nejaký postup a preto som poprosil predsedov všetkých politických skupín, aby po otvorení tejto plenárnej e, sesie prišli za mnou ešte na chvíľu do kancelária pohovoríme spolu e, o tom, ako procedurálne vyriešiť tú zajtrajšiu rozpravu. E, vypočuli ste si, čo povedali pani Harms a pán Guerreiro. Chce niekto hlasovať za návrh SAD a zelených? Alebo chce sa niekto vysloviť e, v prospech tohto návrhu? Pani Intveld, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Moja skupina podporuje návrh zelených. Takisto podporujeme aj to, aby uznesenie bolo e, prijaté v máji. To, čo ste povedali, iba zdôrazňuje, že je to naliehavá záležitosť. Parlament sa musí vyjadriť k tejto téme, takže moja skupina z celého srdca návrh podporuje. Dobre? Takže môžeme konštatovať, že tu máme dočinenia s dvomi identickými návrhmi. Počkajte ešte chvíľu, pani Harms. Máme tu dočinenia s dvomi identickými návrhmi. Je to jedna rezolúcia, ale dva návrhy. SAD žiadajú o jún. E, vy to teraz podporujete, aby to bolo schválené v maji. Chce sa niekto vysloviť proti? Pán Sajer, nech sa páči. Uh, Pán predseda, tento postup, čo tu há, ak niekto v členského štátu, kto nie je z väčšinovej strany v parlamente, niečo povie a vyvolá naliehavú rozprávu, to nie je správne. Pani Harms uviedla dva dôvody, prečo by sme mali prijať uznesenie a oba o, sú vlastne fraškou. Prvý argument, trest smrti. Viktor Orbán jasne povedal aj na verejnosti, aj predsedovi parlamentu, že nepríjma žiadne reálne opatrenia, aby naozaj zaviedol v Maďarsku trest smrti, čiže nič konkrétne nie je ešte na stole. A e, druhý argument, referendum v Maďarsku. V Maďarsku sa nekoná žiadne referendum. A Rebeka Harms, keď žiadala o uznesenie, sa mala lepšie pripraviť a e, pozrieť si tie fakty, pretože nejde o referendum, ale o prieskum, o dotazník, kde sú otázky o imigrácii. A to je veľmi horúca téma v súčasnosti v Európe a jej sa nepáči, že táto, takéto otázky sa kladú ľuďom. No a tie dva dôvody, ktoré e, uviedla Rebeka Harm, sú teda obi dva nesprávne, preto ja navrhujem, aby sme nemali uznesenie k tejto téme. Musíme ešte kvôli korektnosti niečo potvrdiť. Pán Zajer, bol by som to dodal, ale ste ma predbehli ja som povedal, že zavolám pánovi Orbánovi, ja som v skutku s ním telefonicky dlho hovorila. Naozaj povedal to, čo práve povedal pán Zajer, takže jeho vláda nehodlá chopiť sa zákonodárnych opatrení, ktoré by viedli ku zavedeniu trestu smrti. No a teraz otázka uznesenie áno či nie a potom budeme hlasovať o čase. Čiže najprv otázka, kto je za rozpravu s uznesením. Prosím vás, zdvihnite ruku. Kto je proti? Ja si myslím, že to je väčšina. No dobre, tak to skontrolujme. Otváram hlasovanie. Prosím vás, všetci ste hlasovali. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh sa príjmam. Teraz budeme hlasovať o uznesení v máji. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. No, to, to bola jasná väčšina. A teraz uznesenie v júni. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. lehoty na podanie návrhov. Pani Veržia, nech sa páči. Pán predseda, chcela by som zdôrazniť eh, to, čo ste práve teraz spomenuli ohľadom prítomnosti rady, pretože my eh, tu nemáme nášho premiéra, viete veľmi dobre, čo, že už je to niekoľko týždňov, čo lotické predsedníctvo má ten istý postoj. Myslím, že tu je všeobecný problém, ktorý je potrebné správne ošetriť, pretože rada nerešpektuje fungovanie európskych inštitúcií, ako by to malo vyzerať. Myslím, že je to naozaj vážny problém. Chcela som zdôrazniť e, túto otázku. Ďakujem. Ich glaube, dass ich meine ja si myslím, že ste celkom jasne zvýraznili pozíciu rady. Pokiaľ ide o stredu, tak nemám žiadne pozmenujúce návrhy. Prosím vás, teraz štvrtok. Politická skupina S plus D navrhuje, aby sme do poludnia viedli rozpravu o prípadoch porušovania ľudských práv. Pán Guerrero, na zdôvodnenie, prosím. Sí? Ďakujem pekne, pán predseda. Moja politická skupina vo všeobecnosti by si radšej želala, keby tie diskusie ohľadom liehových otázkach sa konali vždy v štvrtok ráno. A to za tým účelom, aby sme zdôraznili tieto otázky, ktoré na objektívne záležitosti, o ktorých diskutujeme, pretože pri mnohých príležitostiach ide o to, aby sme zachránili ľudské životy. Je to všeobecný postoj to, čo žiadam v tejto chvíli, aby plenárne zasadnutie presunulo diskusiu o týchto naliehavých otázkach na štvrtok ráno ani aby sa potom následne o nich hlasovalo štvrtok na obed. Chce niekto hovoriť za tento návrh, ktorý je proti? Pán Preda, nech sa páči. Pán predseda, absolútne nesúhlasím s tou myšlienkou, že budeme presúvať naliehavé otázky na štvrtok ráno, a to z dvoch dôvodov pretože štvrtok po obede môžeme celkom kľudne pracovať na týchto otázkach. Neviem, prečo by sme e, mali pracovať len 3 dni a nie 4 dni celé, tak e, ako to je. A okrem toho je tu už tradícia tohto parlamentu, že nalihovým otázkam sa venujeme štvrtok po obede. A chcem vám povedať, že keď ide o nalihové otázky po obede, je tu častokrát oveľa viacej prítomných poslancov ako keby eh, sa to presunulo na štvrtok ráno. Takže ja som eh, úplne proti tomuto návrhu, ktorý bol práve predložený. Ďakujem. OK. V poriadku. Takže budeme hlasovať o návrhu pana Gerera. Prosím vás, kto je za, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? No tak to ešte raz kontrolujeme. Prosím. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Sto proti. Navrh sa príjme. A teraz rozpráva o správe pani Fanien Jenhojze.